Dobrý deň, prajem kolegovia. Buenos dias a todas. Prajem dobrý deň všetkým, všetkým dámam i pánom. Dúfam, že ten, tie týždne, ktoré sme absolvovali v lete, nám pomohli odpočinúť si a že sme si dobili batérie, aby sme v nastavujúcich mesiacoch mohli naplno zabrať. Dúfam, že ste stravili príjemné prázdniny, peknú dovolenku a sme všetci plní elánu pre prácu v našom výbore. Bod 1 programu dňa je schválenie rokovacieho programu. Dúfam, že ak súhlasíme s týmto programom, tak e, je všetko v poriadku. Výborne. Takže ideme k druhému bodu. A to je schválenie zápisnice z schôdy, ktorá sa konala 22. júla. Ak by ste mali nejaké otázky, nech sa páči. Ak nie, prejdeme k bodu číslo 4 oznámenia predsedajúcej. Momentálne nemám nič k tomuto. Bod číslo 5. Oznámenia predsedajúcej v súvislosti s odporúčaniami koordinátorov. A dôležité otázky, na ktoré by sme mali poukázať, ide o toto. Vo vzťahu ku vypočutiam, ktoré sa budú konať v budúci týždeň na kolegiu komisárov, tak dospeli sme k záveru a zhodnému názoru, že e, vyjadrime pánovi Junkerovi naše e, pochybnosti v súvislosti s otázkami niektorých komisárov. Totiž niektoré otázky, ktoré sme pokladali za dôležité, napríklad vyváženosť rodovú, pokiaľ ide o zastúpenie v kolégiu komisárov, tak na to poukážeme a aj z inštitucionálneho hľadiska to pokladáme za závažnú otázku. A nakoniec ešte začiatkom leta sme odoslali list tomto duchu a zdá sa, že nebolo celkom vyhovené. Ale tento Európsky parlament nakoniec bude hlasovať a bude celkovo hlasovať a odsúhlasovať kolegium komisárov a 52% je nás tu žien a myslím, že to zastúpenie momentálne e, v kolegiu komisárov nie je adekvátne. O tomto sme hovorili aj s koordinátormi skupín a odošlame teda tento dopis pánovi Junkerovi. Okrem toho je tu aj e, téma listu talianskému predsedníctvu. Týka sa to určitého hnutia v rade na tému materskej dovolenky alebo materstva. E, myslím, že budeme s radou na túto tému debatovať, ale myslím, že ešte e, sa bude na tejto téme pracovať a teda zašleme list aj italianskému predsedníctvu. Okrem toho schválili sme aj to, že sa vypracuje správa o stratégii rodovej rovnosti od roku 2015. V rámci nášho výboru začneme teda pracovať na tejto téme a vlastne nám leží na srdci táto politika rodovej rovnosti v rámci EÚ a preto sa tejto dôležitej téme budeme venovať. Ďalej, boli tu aj otázky, ktoré sme prebrali na schôdzi koordinátorov. A to sa týka napríklad toho, že 5. marca na budúci rok budeme oslovať Medzinárodný deň žien. A okrem toho, e, kto sa bude chce zapojiť, je vítaný. Takže po tom, čo odozneli tieto oznámenia, pristúpime ku hlasovaniu o rozpočte. Bueno, si tienen... Takže, ak máte pred sebou zoznam, tak môžeme začať hlasovať s tým, že je tu ešte jedna otázka. Zo strany kolegov niektorých e, sme e, sa dozvedeli o určitých nepresnostiach v prekladoch v niektorých jazykoch a definitívna oficiálna verzia jazyková bude anglická. Čiže ak by bol nejaký problém s znením niektorých konkrétnych výrazov, ide o preklady. Poprosím ešte raz, oficiálna verzia je angličtina. Hej. Takže ešte prv, než pristúpime k hlasovaniu, chcem povedať, že je tu ešte ústny pozmeňujúci návrh, ktorý som predložila ja sama. 6, 2, 4, 3. A ide tam o to, že by sa doplnilo with particular attention should be given Proste, že by sa mal zdôrazniť aspekt zdravia. O tom hovorí tých niekoľko doplňujúcich slov v angličtine. Takže toto by sa doplnilo v texte. Proste tam by sa doplnilo tých niekoľko slov. Ak dovolíte, pristúpime teda ku samotnému hlasovaniu. Je to prvé hlasovanie, ktoré v rámci tohto výboru ideme vykonať. A ja ako predsedajúca chcem sa ospravedlniť teda vopred, ak by boli ešte nejaké nedostatky. Hovorím, teraz len začíname. Takže kompromis 1. Za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený tento záväzok, alebo kompromisný návrh presnejšie. Ďalej Pristúpime k bodu 6201. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Od 6202. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Pokračujeme kompromisom 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kompromis 2 je schválený. Pokračujeme. 6204. Kto je za? Proti? Myslím, že si to musíme preveriť elektronicky. Preto otváram hlasovanie k bodu 6204. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené za je 19 proti 13 hlasov. Pokračujeme 62.05. Kto je za? Proti zdržali sa, návrh je prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Pokračujeme. Bod 6207. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. 6208, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. 6209, kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže si to preveríme elektronicky. 6209 Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci? Alebo je nejaký problém? Končím hlasovanie a beriem do úvahy, že tam nastal nejaký problém u jednej z kolegyň. Schválené 18 ku 12. Takže pokračujeme. 6, 2, 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. 6, 2, 4, 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, návrh je schválený. 6.20. kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 4, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, teda pokračujeme 6, 2, 3, 4. Kto je za? Proti? Myslím, že to je zamietnuté, ale predsa by sme otvorili elektronické hlasovanie ku bodu 6, 2, 3, 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, návrh je zamietnutý. 12 za a 20 proti. Pokračujeme. 6, 2, 4, 6. pokračujem, Pardon, 7 to bolo. 6 4, 7. Schválené. Ďalej 6 2, 12. Návrh schválený. 6 2, 13. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 6, 2, 4, 3. Tam sme zapracovali ešte to, čo som spomínala začiatkom nášho hlasovania. Ak niekto má výhrady k tomu ústnemu doplňujúcemu návrhu, tak to nemusíme zahrnúť. Čiže budeme hlasovať v dvoch častiach, alebo Dobre, hlasujeme v obe časti spolu, v oboch častiach spolu. Čiže kto je za, proti, zdržali sa, návrh schválený. 6214. Kto je za? Proti, zdržali sa, návrh je schválený. Kompromis 5. Kto je za? Proti, zdržali sa, Návrh je schválený. Kompromis. Teď sme teda skončili 6.2.16. Ďalej, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, 6.2.17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. 6.2.18. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. devätnásť aj s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Text je uvedený v tomto zozname. Máte problém s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom? Ak nie, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Čiže hlasujeme o 6219. Kto je za, proti, zdržali sa, Návrh je schválený. 6220, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. 6221, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. 6222, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6223, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh schválený. 6224. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Pardon. Prepáčte. 6224. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie schválené 18 ku 14. 6, dva, dva, 5, kto je za, proti, zdržali sa, návrh schválený. 6, dva, dva, 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6, dva, dva, 7, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je schválený. Pokračujeme ďalej kompromisom číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. Ďalej 6, 2, 3, 8. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Ďalej, 6230, kto je za? Proti? Urovníme si ešte hlasovanie celkové k tomuto bodu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené. 7, 16 ku 14 a traja sa zdržali. Prejdeme ku 6, 2, 3, 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. 6, 2, 3, 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. 6, 2, 40. Kto je za? proti, zdržali sa, návrh je zamietnutý. 1, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je zamietnutý. Takže sme ukončili toto hlasovanie. Chcem vám poďakovať za spoluprácu a teraz prejdeme Toto, a, pardon, toto sú ešte len pozmeňujúce návrhy, takže záverečné hlasovanie konečné o celom dokumente teraz nebude. Bueno, pues damos comienzo. A teraz začneme s pracovným seminárom, s workshopom. Poprosím vás A ver, por favor. Poprosím. Ešte raz. Začneme s tým workshopom, takže by som chcela poprosiť o pokoj v sále. Takže, ak dovolíte teda v sále, tí, ktorí sa chcú zúčastniť, tak poprosím, aby zotrvali v sále. Ďakujem. A začíname samotný workshop, ktorý sme pripravili. Verím, že jednotlivé bloky, o ktorých bude reč, e, boli vybrané tak, aby sme sa zamerali na dôležité témy a aby sme teda tieto zohľadnili. Prejdeme si aj dôležité témy, o ktorých sa v súčasnosti hovorí, ktoré sú ako aktuálne témy na, na stole. A Preberieme ich v rámci nášho výboru. Prepačte, hovorí pani predsednička, je ťažké hovoriť, keď v sále stále taktiež ľudia rozprávajú. Bueno, pues eh, espero... Dúfam, že sa mi už podarí pokračovať s týmto krátkým úvodom. Čiže je to workshop, ktorý má 6 blokov a pokúšali sme sa pokryť všetky dôležité témy. Tie témy, ktoré sú na stole, tak povediac, v rámci nášho výboru. Týka sa to rodovej rovnosti predovšetkým. A budeme sa venovať tejto novej stratégii pre rodovú rovnosť po roku 2015 a verím, že náš E, výbor prispeje v nastávajúcich mesiacoch ku prehlbeniu tejto témy. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa rozhodli zúčastniť a poukázali na jednotlivé body a témy, o ktorých bude reč. A keďže už máme časový skos, dovolím si navrhnúť, aby sme sa hneď začali venovať prvej téme gender mainstreaming budgeting and monitoring. Týka sa to mainstreamingu, ďalej aspektov rozpočtových, ale aj monitorovaniu. Proste je to ozaj vec zásadného významu. Slovo má pani profesiorka Fiona Beveridge z Liverpoolskej univerzity a veľmi jej toto cestou ďakujem, že prišla medzi nás a dávam jej slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som poctená, že som bola pozvaná súčasnica na tomto workshope. Budú tu aj moji kolegovia. Dr. Chenji, ktorý tu je takisto so mnou, a Dr. Drywood. A budem hovoriť o mainstreamu genderovom a monitoringu, ako aj stereotypoch genderových, takže to je E, prvá zložka tohto dokumentu. A závery a odporúčania nájdete na stranách 23 až 26, ale dnes sa budem sústrediť predovšetkým vo svojej prezentácii na tie záverečné body, to máte na strane 9 až 10. Tlmočníci nedostali tieto dokumenty k dispozícii. Takže ako viete, ide tu o integráciu genderovej politiky vo všetkých politikách, predovšetkým pokiaľ ide o mainstreaming a pokiaľ ide o špecifické opatrenia, pokiaľ ide o prijatie novej stratégie, to je nová príležitosť na to, aby sme vyhodnotili, či táto základná architektúra skutočne bude považovaná za vhodnú. My považujeme, že je správna, táto stratégia je správna stratégia, pretože je široká a prináša sebou viaceré nástroje, ktoré sa dokážu vysporiadať s komplexnosťou tejto problematiky, predovšetkým pokiaľ sa ide o genderovú rovnosť, rodovú rovnosť. Tento mainstreamingový prístup hovorí o tom, že tieto genderové problémy sa dajú vyriešiť na úrovni európskej politiky za predpokladu, že sa nájde politická vôľa. Európska únia je ochotná urobiť záväzné opatrenia vo viacerých oblastiach, ktoré budú vyhovovať predovšetkým tým problémom v jednotlivých oblastiach, ktoré tu máme. Legislatívne opatrenia zatiaľ neboli také bežné, pokiaľ ide o, po to obdobie 2010 2015 porovnaní s obdobím predtým, ale treba povedať, že toto je tá možnosť, ktorá sa musí uplatniť v tých oblastiach, kde to je dobré. Záväzné opatrenia v jednotlivých oblastiach zabezpečia, že to budeme mať konkrétne očakávania, ktoré sa ustanovia písomnou formou a budú sa potom môcť dodržiavať. Európska únia by sa mala dodržiavať, by sa mala sústrediť všetky na tie minimálne štandardy a pokiaľ ide o to bremeno, tieto by mali byť rozložené na všetky členské štáty, aby sa vytvorilo prostredie, aby sa jednotlivé zúčastnené strany mohli rovnako venovať riešeniu týchto problémov. Takže napríklad využívanie týchto záväzných opatrení, pokiaľ ide o zlepšenie genderovej politiky, taký dobrý príklad máme tu nariadenia, ktoré sú v do, programe Horizon 2020. To sú záväzné opatrenia, kde sú tu aj konkrétne ciele a sú to výzvy pre členské štáty v oblastiach, kde sa ešte neurobilo veľký, kde sa neurobil veľký pokrok do teraz. Treba však povedať, že tieto nariadenia sú takisto veľké výzvy pre všetky členské štáty, takže nielen pre niektoré. Vidíme, že tak tie jemné opatrenia, ako aj záväzné opatrenia zohrávajú konkrétnu úlohu a treba povedať, aby tento prístup zabezpečil to, že tá štruktúra, ktorú tu budeme mať, bude aj v budúcnosti nepozmenená, takže sa ponechá v tej podobe, v akej tu je obdobie 2010 až 2015 tam boli priority v, piatých, v piatých oblastiach a tie výročné správy poukazujú na to, že sa zaznamenal pokrok v každej jednej z týchto oblastí, ale treba povedať, že sú tu ešte určité nedostatky a to budeme počuť vlastne aj v ďalších príspevkoch v tomto workshope. Prijatie tejto stratégie nám ponúka možnosť, aby sme sa za, zamysleli nad tými oblastiami, kde sme zaznamenali pokrok a kde ešte pokrok musíme zaznamenať najpálčivejšie oblasti musia byť konkrétne stanovené ako priority pre ďalšie obdobie. Je to pre nás príležitosť, aby sme zobrali do úvahy podporné opatrenia v mainstreamingu. To znamená konkrétne nástroje, opatrenia a zváženie toho, ako by sa tieto dali vylečiť na, na úrovni európskych inštitúcií ako aj v členských štátoch. Takže treba si uvedomiť, že Rada už apelovala na členské štáty v decembri roku 2013 v tom zmysle, aby ponechali e, štátnu mašinériu v tom zmysle, že by sa podporovala táto genderová stratégia a vlastne toto sa podporuje aj v ďalších opatreniach, ktoré boli prijaté. Vo všeobecnosti treba povedať, že Európska únia berie do úvahy na naše odporúčania, pokiaľ ide o vylepšenia týchto nástrojov, ktoré máme stanovené na vylepšenie genderovej politiky. Chceme sa, polepšiť, chceme sa polepšiť v tých oblastiach, kde ešte je určitý priestor na to, aby sme to mohli zmeniť. Takže pokiaľ ide o monitoring genderovej politiky, to je veľmi dôležitá oblasť, pretože vlastne sa venujeme tejto problematike z komplexného pohľadu. Tá mainstreamingová stratégia to znamená, že nie je vždy celkom jasné, kde sa zaznamenal už konkrétny pokrok a kde sa možno niektoré veci nevyvíjajú tak, ako by sme očakávali. Takže treba podporovať túto mainstreamingovú stratégiu. Od poslednej stratégie, ktorá bola prijatá, Európska únia zlepšila svoju expertnú kapacitu, aby sa venovala tejto problematike tým, že vytvorila špecifickú agentúru, Európsky inštitút pre e, rodovú rovnosť a treba povedať, že tento inštitút má už konkrétne výsledky. Viaceré správy tohto inštitútu bolo na ne poukázané v tomto dokumente, ktorý tu máme. Takže vidíme, že tie expertné kapacity tohto inštitútu môžu byť využívané v prospech práce parlamentu, rady a komisie. Takže my odporúčame, že túto stratégiu treba zobrať do úvahy, aby, ako by sa možno najlepšie dal využívať tento inštitút, pokiaľ ide o riešenie týchto problémov a konkretizáciu konkrétnych možných riešení. Takže ako by sa dal využiť tento nový zdroj na to, aby sme posilnili našu prácu, pokiaľ ide o genderovú rovnosť, rodovú rovnosť. Efektívny monitoring takisto vychádza z dobrých údajov a máme tu veľké nedostatky, predovšetkým napríklad pokiaľ ide o Eh, určité oblasti, v oblasti rodovej rovnosti, kde ešte stále nemáme konkrétne údaje, pokiaľ ide o celoplošné pokrytie Európskej únie, kde by sa dali urobiť zlepšenia v niektorých konkrétnych členských štátoch. Pokiaľ ide o násilie eh, vychádzajúce z rodovej nerovnosti, tu potrebujeme konkrétne údaje a treba si uvedomiť, že aj experti, ako aj politici musia vnímať urgentnosť tejto situácie a na to, aby sme sa jednoducho venovali tomuto nedostatku údajov, ktorý ešte stále prevláda. Takže táto nová stratégia by sa mohla venovať tomuto problému, napríklad tým, že sa stanovili ciele a aj časový harmonogram na riešenie týchto problémov. Rodová rovnosť a jej index, ktorý spustil tento inštitút v roku 2013, to bolo privítané ako jasné zlepšenie, pokiaľ ide o monitoring tejto problematiky a má viesť k rodovej rovnosti celoplošne v Európskej únii a malo by to pomôcť členským štátom. Je to veľmi sofistikovaný e, nástroj, ktorý e, vychádza z konkrétnych údajov. Tento index sa začlenil aj do novej stratégie rodovej rovnosti ako monitorovací mechanizmus a členské štáty ako aj Európska únia ako taká si stanovili konkrétne cieľe na to, aby zlepšili rodovú rovnosť v kľúčových oblastiach, ktoré sú pre tento index veľmi dôležité pokiaľ ide o rodové vzdelávanie, to je takisto práca, ktorú takisto robí tento inštitút a máme lepší obraz o tejto situácie v porovnaní s minulosťou, pokiaľ ide o súčasnej sa situáciu, to sme zosumarizovali v prílohe číslo 3 našej správy. Sú tu ešte určité nedostatky, pokiaľ ide o vzdelávanie a pokiaľ ide o príjmanie overených postupov a Takýmto spôsobom vlastne môžeme toto školenie zakonkretizovať v tejto stratégii. Takže my dbáme o to, aby komisia aj na to, to školenie prihliadala a brala ho do úvahy, pretože sú tu určite nedostatky a treba ho viac podporovať na to, aby sme dosiahli naše ciele, ktoré sme si stanovili. Takisto sme si pozreli na to, ako, eh, ako, ako môžeme využívať nástroj vyhodnocovania rodovej rovnosti. Sú tu určité nedostatky, pokiaľ ide vyhodnocovanie, predovšetkým pokiaľ ide o otázku rodovej rovnosti a to treba napraviť. A komisia by mohla využívať overené postupy, pokiaľ ide o vyhodnocovanie tejto situácie práve v tých oblastiach, kde sú ešte nedostatky. A takisto by bolo možno dobre podporiť členské štáty práve v tejto oblasti, pretože niektoré členské štáty v týchto oblastiach ešte zaostávajú. teraz môžeme prejsť k rodovým stereotypom. Vidíme, že sú tu dobré informácie, ktoré hovoria o tom, že sa tu podkopáva politika Európskej únie v tom zmysle, že sa tu limituje individuálna možnosť voľby a Európska únia v tejto oblasti tam musí zakročiť. Toto je komplexná oblasť, pokiaľ ide o kompetencie, pretože tá primárna kompetencia pre médiá, vychádza z moci členských štátov a ide tu predovšetkým o to, aby sa nenarušilo právo na slobodu vyjadrovania a to treba zobrať do úvahy. Ale sú tu aj konkrétne argumenty, ktoré podporujú niektoré zacielené a konkrétne zásahy Európskej únie, napríklad v tých prípadoch, kde členské štáty by si želali zakročiť jasnejšie, silnejšie na to, aby sa vyjadrili proti sexistickej reklame a tu by sme potrebovali európsky prístup v tom zmysle, aby sa nenarušoval jednotný vnútorný trh v tejto oblasti. Takže naše odporúčanie je, že by sa v tejto oblasti malo začať robiť, aby sa táto možnosť preskúmala. A na dôvažok podporujeme aj odporúčanie komisie z roku 2010, aby Európska monitorovacia skupina médií bola vytvorená na to, aby sa táto situácia riešila formou spoločných definícií, toho, že čo vlastne znamená, čo sú to sexistické obrazy vysielané v médiách. A pokiaľ ide o rozpočet v oblasti rodovej rovnosti a stratégii, tak tu členské štáty, ako aj medzinárodné kroky, tu sme zaznamenali konkrétny pokrok v tejto oblasti, odkedy máme spoločnú stratégiu. Všeobecne sa teda vychádza z toho, že konkrétne dobré politiky celoplošné by mohli byť narušené tým, že budú, bude tu zlý rozpočet pre tieto oblasti. A preto musíme túto situáciu lepšiť prísnejšími kontrolami na to, aby sme identifikovali určité nedostatky, tieto by sme potom mohli zlepšiť, aby výdavky v niektorých oblastiach neboli nejako na úkor iných oblastí, ktoré sú rovnako dôležité. Tie overené postupy, ktoré sa začínajú rysovať, to je ďalšia príležitosť na to, aby sme rozpočtovanie v tejto oblasti robili transparentnejšie, aby tí, čo ho robia, boli zodpovednejší v tejto oblasti. Takže my odporúčame, aby Európska rada, ako aj parlament za podpory Európskej komisie zaviedli takéto rozpočtovanie v tom zmysle, aby to bola súčasť tejto stratégie rodovej rovnosti, aby to bolo súčasť európskeho rozpočtu viacročného finančného rámca. Tak ako to je identifikované v našej správe, to navrhuje, aby Európska rada teda apelovala na to, aby to takisto bolo zase obsiahnuté aj v Európskom pilieri pre obdobie roku 2020. A pokiaľ ide o fiskálnu krízu, rozhodovací proces sa zdá byť v tejto oblasti skutočne netransparentný a rodová rovnosť sa v tejto oblasti ako keby nebrala do úvahy napriek významu a dôležitosti tohto problému a jeho riešenia. Odporúča sa, aby sa skutočne tejto problematike venovala väčšia pozornosť aj keď sa robia rozhodnutia v období krízy, ako to je teda aj v iných obdobiach. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Uh, Ďakujem veľmi pekne, vážené pani profesorke. A teraz tu máte možnosť, poslanci majú možnosť prihlásiť sa na to, aby položili svoje otázky. Budeme tu mať aj odpovede na ne, takže nech sa páči, kto by sa chcel spýtať niečo, pani profesorky. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. So, if there is... Ah, okay. Please. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som hovoriť po maďarsky. Som maďarská poslankyňa. Nachádzame sa v takej Európskej únii, kde vo viacerých krajinách, teda aj u nás v Maďarsku, je ozaj mnoho ľudí, a hlavne veľa žien a detí, e, je takých, ktoré žijú v chudobe. Hovoríme o Európe a pritom sú tu obrovské rozdiely medzi tými šťastnejšími západnými e, krajinami a medzi tými na východe, ktoré sa pokladajú teda za menej šťastné. E, v podstate nie všetci pravidelne chodíme na tieto zasadnutia, ale poprosím, keby ste dali na tým, ktorí využívajú túto rokovaciu sálu na to, aby si tu kavičkovali, aby radšej išli von, alebo my ich radšej pozveme o tom niekde vonku na kávu, nech nás tu nevyrušujú. Takže vrátim sa k téme. Hovoríme o krajinách a takých témach, a o takých e, ženách a deťoch, proste, kde tá rodina nemá tú úroveň, akú v rozvinutých krajinách. Čiže žena odchádza napríklad na západ pracovať, aby zlepšila svoju sociálnu situáciu doma. A často pracuje ako mm, upratovačka a podobne. E, žiaľ, vieme aj o tom, že tu je trh s prostitúciou a tak ďalej. Čiže hovoríme tu o niečom ako jednotná Európska únia. Pritom sú tu obrovské predsa rozdiely e, v situácii žien. To je jedna moja otázka. Ďalšia otázka sa týka toho. Vzhľadom na to, že tu je táto bieda, tá chudoba a že občania niektorých štátov, hlavne ženy, v rámci EÚ žijú v takýchto podmienkach a pritom pred pol hodinou sme tu e, hlasovali o obrovských sumách na rôzne školenia a veci, ktoré sú dosť netransparentné, ktoré sa týkajú aj rodovej rovnosti a takýchto aspektov. A idú tam stá tisíce a stá obrovské peniaze. Proste aký prínos z tohoto plinie pre ženy v strednej a východnej Európe? Hlavne v tých bývalých komunistických, respektíve socialistických krajinách. A proste keď by, dalo by sa to nejak niekoľkými vetami zhrnúť. Sú tu obrovské rozpočtové položky, ktoré sa mm, aj vynaložili v uplynulých rokoch na zlepšenie situácie žien, ako toto prispelo k tomu naozajstnému zlepšeniu situácie žien v tých postkomunistických krajinách, ktoré sa pokladajú aj za krajiny druhej kategórie niekedy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že toto je téma, ktorá presne svedčí o význame zakomponovania rodových otázok do všetkých politík. Máme Európsky sociálny fond, Európsky e, fond pre rozvoj vidieka, kde sa obrovské peniaze, ako ste povedali, investujú do iniciatívy. Je veľmi dôležité, aby sme sledovali vo všetkých týchto oblastiach politiky aj otázky rodovej rovnosti. Myslím si, že e, pri všetkých rozpočtoch Európskej únie je potrebné zabezpečiť gender mainstreaming, mať dobré nástroje z monitorovania, tak aby sme vždy vedeli, keď sa budú míňať finančné prostriedky, aký to má dopad na mužov a ženy a na rôzne skupiny žien možno skupiny, ktoré sú vylúčené v nejakých konkrétnych skupinách spoločnosti. Nevieme presne, na čo sa minajú peniaze. O tom som hovorila, musíme mať monitoring, musíme postupovať transparentne a musíme poznať, aký dopad majú investované finančné prostriedky na mužov a ženy a na všetky skupiny spoločnosti, pre všetkým na tie, o ktorých vieme, že sú v nevýhodnenej pozícii. Ďakujem pekne. Ďalšia Otázka od Avala Sender. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Som rada, že sme si mohli vypočiť takú kvalitnú prednášku. A chcem sa opýtať pani profesorky Beveridge. Prednedávnom, konkrétne v Španielsku, ale v podstate je to vyjadrenie Eurostatu, spomenulo sa, že pokiaľ ide o HDP, tak sa tam hovorilo aj o výdavkoch na e, veci, ktoré súvisia s prostitúciou, pašovaním a tak ďalej. A toto e, spôsobilo značný rozruch. E, teda, že či to budeme tú prostitúciu legalizovať alebo nie. A malo to obrovský dopad. <laughs> Takže toto gender budgeting, ten rozpočtový aspekt rodovej rovnosti, tam toto stavia celú túto sféru do akejsi účtovníckej roviny. Takže, iste, zatiaľ to má dosť negatívny dopad. A preto sa chcem spýtať, teda, ako sa bude postupovať v tomto. A druhá vec, to sa týka e, témy, ktorú má na starosti aj výbor pre dozor a pre dohľad nad rozpočtom. Čiže v tejto téme tu hovoríme aj o tom monitorovaní, ako sa vynakladá rozpočet. Čiže môžete nám uvieť nejaký príklad. Totiž hovoríme, že transparentnosť tu v parlamente sa často vníma tak, že áno, dáme ti toto a toto k dispozícii a to potom môžeš použiť. A, tá, a tým transparentnosť skončí často. Takže súhlasíme s tým, že áno, je tu určité riziko, e, že sa nejaký rozpočet nevyužije v plnej miere, ale aspekt transparentnosti by som tu chcela zdôrazniť. Hovorí sa o ňom na severe, tam sa veľmi presne, e, až účtovnícky presne kontroluje vynakladanie prostriedkov z rozpočtu a Viem, že aj tu, v tomto je určité riziko, ale ako v tomto plánujete postupovať? Ďakujem. We, we... Ďakujem pekne. Uvádzame určité príklady tzv. gender budgeting rozpočtovania. Tak ako to funguje v členských štátoch, je to v prílohe 2 našej správy. Ako som povedala, Ehm, vyvíjajú sa osvedčené dobré postupy, ale samozrejme máme pred druhú cestu, tak aby sme zabezpečili naozaj efektívny mechanizmus a myslíme si, že doteraz aspoň existujú dostatočné poznatky na to, aby v EÚ sme sa začali zamýšľať nad tým, ako zaviesť určité aspekty tzv. gender budgeting do vlastného procesu rozpočtovania v európskych inštitúciách, ktoré by zohľadnilo teda rodové otázky. Je dôležité, aby sme venovali finančné prostriedky na konkrétny problém, ktorý môže mať dopad, tak ako hovorila vaša kolegia napríklad na určitú skupinu žien v nejakom členskom štáte, e, myslíme si, že e, peniaze e, nevieme, či idú tam, kde majú ísť. A gender budgeting je nástroj, ktorý umožňuje veľmi špecificky zistiť v rámci rozpočtu, koľko peňazí skončí v rukách týchto konkrétnych skupín a e, budeme môcť monitorovať, či k tomu naozaj došlo, alebo ak k tomu nedošlo, prečo sa to zablokovalo, kde boli prijaté aké rozhodnutia, také rozhodnutia, ktoré zabránili to, že rozhodnutie na vysokej úrovni, kým sa dostalo na úroveň konkrétnych výdavkov, e, nesplnilo očakávanú úlohu Čiže musíme pozerať na rovnicu z oboch strán, to znamená rozhodnutia na vysokej úrovni vychádzajú z určitých predpokladov, konkrétnych e, benefitov daného rozpočtu a my musíme vysledovať ako sa v konečnej, e, ako sa v podstate použili tieto finančné prostriedky a či na to, čo boli určené naozaj, tam dosiahli konkrétne benefity alebo nie. A gender budgeting je v podstate jeden nástroj, kedy akoby pozrite cez celý rozpočet a zistíte, aký konkrétny dopad to má na ženy, na konkrétnu skupinu a poviete si, či naozaj to splnilo svoj účel alebo nie. Ďakujem pekne. Nemáme mikrofón. Poprosím cez mikrofón. K tej prvej otázke, e, nakoniec ste expertka na gender budgeting, poprosím vás o názor k tomuto návrhu alebo k mandátu, tak povediac, pretože španielská vláda mm, proste sa rozhodla, že vlastne e, z hľadiska HDP čiže z ekonomického hľadiska a chce sa venovať aj transakciám z prostitúcie. Čiže ako toto zohľadňuje gender budgeting, takýto typ mandátu. Toto sa odrazilo nakoniec aj v štatistikách. A vlastne, že aj týmto sa obohacuje HDP krajiny prostitúciou alebo tržbou z prostitúcie. Ja nie som ekonomka, nechcem e, sa púšťať do hĺbky tejto konkrétnej otázky, ale uh, veľkou témou je to, aby nešlo iba o príjmy z prostitúcie, ale príjmy e, z všetkých skupín, všetkej činnosti, ktoré nie sú zaučtované, zoficiálnené. A to znamená, či už ženy, muži alebo ktokoľvek, kto má prospech z týchto transakcií alebo trpí v dôsledku takýchto transakcií, momentálne o nich nevieme, sú tak akoby neviditeľní. A gender budgeting by malo byť efektívne v tom zmysle, že by bolo e, viditeľnené tie problémy, ktoré musíme riešiť. Je to pretrávajúca otázka ktorá sa dlhodobo nevyriešila. Zatiaľ nie je to otázka rodovej rovnosti, je to otázka tej sivej ekonomiky, ako ju riešiť, ale ja nie som ekonomka, takže nebudem to ďalej rozvádzať. Thank you very much to... Ďakujem pekne pani profesorke Beverič. Ak nemáte žiadne ďalšie otázky, tejto téme, tak môžeme pokračovať v našom pracovnom programe. Ďalšia odborníčka sa zamerá na hospodárskú nezávislosť a postavenie žien na trhu práce v Európskej únii. A tu by som rada požiadala pani profesorku Marčela Corsi z eh, eh, Sapienca Univerzity v Ríme v Taliansku, aby mm, sa ujala slova. Ďakujem veľmi pekne, som skutočne rada, že aj ja sa môžem dnes tu e, zúčastniť na tomto workshope, že týmto vlastne sa začína aj nové volebné obdobie v parlamente a takýmto spôsobom tu máme vlastne aj nový začiatok na úrovni Európskej únie vo všeobecnosti, pokiaľ ide o prácu Európskeho parlamentu. Mojou úlohou ktorá vôbec nie je ľahká, je tá, že by som vám v tom krátkom časovom priestore, ktorý mám k dispozícii, sa mala venovať komplexným otázkam. Budem vychádzať k tým, teda budem vychádzať z tých dokumentov, ktoré ste dostali k dispozícii, tým, pokiaľ ide o stranu 33 a ďalej. Budem teda vychádzať z niektorých konkrétnych grafov a odporúčala by som vám teda, aby ste si tieto zároveň, zároveň aj pozreli. Tlmočníci upozorňujú, že ich nedostali. Ako iste viete, je dosť ťažké sa to jednoducho je to ťažké vyčítať z týchto strán, ale predsa len na tých stranách to máte uvedené a tak to budete sledovať, tak budete tomu aj lepšie rozumieť, čo ja budem hovoriť. Ale budem to samozrejme sumarizovať. Hovoríme tu o hospodárskej nezávislosti žien, predovšetkým pokiaľ ide o ich úlohu na trhu práce. Toto je jeden z tých dôležitých a kľúčových aspektov, ktorý, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, je jeden z tých najpálčivejších, o ktorom sa najviac hovorí. Aspoň ja to tak vnímam a ja by som teda chcela celkom najjasnejšie e, povedať, e, alebo sa snažiť načrtnúť analýzu niektorých aspektov, ktoré budem hneď v nadväznosti do istej miery sumarizovať. Takže Všetci tí, ktorí sú tu zúčastnení, preukázali určitý záujem, pokiaľ ide o túto tému, alebo teda aspoň z, z pohľadu inštitucionálneho majú záujem o pochopenie tejto problematiky. A treba povedať, že je tu určitý problém marginalizácie, pokiaľ ide o ženu, respektíve zamestnankyne eh, v našich európskych členských štátoch. Samozrejme sú tu vývoje a výviny tejto situácie, mení sa tu aj určitá forma tejto závislosti, ale treba povedať, že tento problém pretrváva ďalej. Táto marginalizácia ako taká môže mať viaceré podoby a v neposlednom rade teda je tu určitá segregácia e, pracovníčok v niektorých konkrétnych sektoroch, alebo aj tá skutočnosť, že zarábajú jednoducho menej v porovnaní s mužmi. Poslankyňa z Maďarska poukázala na konkrétny príklad, je to pravdepodobne ten najdramatickejší príklad, ktorý tu odznel. V Taliansku, teda my sme taká krajina, ktorá sa takisto často v tejto oblasti spomína, v oblasti marginalizácie alebo segregácie, ale treba povedať, že ten, tieto nožnice, pokiaľ ide o nižší plat žien vo všeobecnosti, tak to platí aj pri tých ktorí zarábajú skutočne veľmi málo a kríza to ešte celé zhoršila a to má potom dopad na tie, ten rozdiel, pokiaľ ide o príjmanie, pen, poberanie dôchodku vo penzie, v dôchodkovom veku. Takže na to sa takisto budem sústrediť, keď budem bližšie objasňovať problematiku môjho príhovoru. Európsky inštitút pre otázky rodovej rovnosti, táto, tento inštitút už odznel, zaznamenali sme v tejto oblasti konkrétne pokroky, hovorilo sa to o indikátoroch, alebo o indexe rovnosti. To napríklad vidíme v tabulke číslo 1, to je obsiahnuté v mojej prezentácii. To je takisto iba určité zosumarizovanie tých informácií, ktoré tu máme k dispozícii vo vzťahu k tým údajom, ktoré index berie do úvahy. To pohybuje sa na osi od 0 po 100 a ponúka určitý prehľad naprieč celou Európou a treba povedať, že ten priemer je na úrovni 54. Takže treba povedať, že vo všetkých otázkach rodovej rovnosti tu máme zhruba e, sa nám podarilo dostať do polovice riešenia tejto problematiky. Tento index na to jasne poukazuje. Index vychádza z viacerých oblastí, predovšetkým teda ja tu vychádzam z práce, zo zamestnanosti a odmeny finančné, to znamená platu, pretože to má najkľúčovejší vplyv na nezávislosť ženy. A potom tu máme určitú v tejto oblasti máme lepšiu situáciu až na úrovni 69%, ale treba povedať, že ešte stále je pred nami veľmi veľa práce, pretože aj index na to celkom jasne poukazuje a spomínam to teda na to, aby som vás teda upozornila na skutočnosť, že sú tu viaceré E, iné zorné pohľady na to, akým spôsobom sa táto problematika dá vnímať a my by sme na to chceli dnes spolu s kolegami poukázať. Treba povedať, že toto vyhodnotenie sa nedá robiť bez toho, že by sme zobrali do aj skutočnosť, že tu máme krízu. Európska komisia istotne má aj ďalšie nadnárodné inštitúcie, ktoré sa venujú dopadom krízy v viacerých sektoroch teda kde sa nachádzame vo vzťahu k tejto kríze v súčasnosti. Áno, treba povedať, že proces sa ešte stále vyvíja, nie je to celé ukončené a preto sa aj toto sumarizovanie z mojej strany dá chápať iba v takomto kontexte. Treba povedať, že tie prvé závery, ktoré sa dajú vyvodiť a ktoré sa teda týmto spôsobom dajú aj prezentovať, E, tak to je tá skutočnosť, že tá kríza nás upozorňuje predovšetkým na paradoxné skutočnosti, ktoré by sa mohli neskôr stať aj nebezpečnými v tom zmysle, pretože vlastne sa tieto nerovnosti medzi rodmi ako keby znižovali. A tieto nerovnosti, zníženie, zníženie nerovnosti by sme mohli na prvý pohľad vnímať ako pozitívny vývoj, ale ja by som chcela jasne povedať, že tomu tak vôbec nie je. Treba povedať, že všetci skončili na horšie, sú v horšej situácii, tak muži ako aj ženy. A, a teda hlavne, že muži zarábajú menej alebo majú menšie, menšie možnosti zamestnať sa tak týmto spôsobom ako keby sa ten rozdiel medzi mužmi a ženami znížil. Ale tomu tak nie je. Takže ako hovorím, tento problém je veľmi komplexný a v mojej správe jednoducho vychádzam z viacerých zdrojov, pokiaľ je to bibliografické údaje, a to vlastne máte uvedené v tej správe. Tá situácia teda v súčasnosti vyzerá tak, ako keby tie rozdiely medzi mužmi a ženami sa zmazávali, znižovali, ale treba povedať, že v skutočnosti to, tomu je tak práve preto, pretože všetkým sa nám vodí horšie. Teda akým smerom sa to teraz vyvíja, to vidíte v tých tabulkách, ktoré momentálne sú e, na priesvitnej tabuli. Takže na jednej strane máte účasť participačnú, vidíme tu určité zníženie tej nerovnosti rodovej, ak porovnáme obdobie 2006 až 2013, ale treba povedať, že sme zistili, že to takisto treba dať zo súvisí, predovšetkým pokiaľ ide o zamestnanosť, pretože to je hlavný, to je hlavný indikátor, ktorý bere do úvahy samozrejme aj štratégia 2013 a pokiaľ ide o mieru zamestnanosti u mužov, tak treba povedať, že táto sa vyvíjala od roku 2006 až 2014 v zmysle priblížila tej zamestnanosti žien. Prečo? Pretože sa zhoršila práve u mužov situácia. A to sa takisto odzrkadluje aj v tej oblasti, keď sa pozrieme napríklad na tú mieru e, nezamestnanosti. Ako vidíte, pôvodne tu bol oveľa väčší rozdiel medzi mužmi a ženami, ale treba povedať, že potom nezamestnanosť pokročila oveľa viac práve u zamestnancov a to súvisí samozrejme s krízou a na úvod krízy to predovšetkým postihlo mužov. Hoci sa táto kríza potom vyvíjala takým smerom, že to potom postihlo nakoniec aj ženy. To znamená, išlo tu o také oblasti, kde práve z dôvodov segregácie a otázok, ktoré s tým súvisia, to najprv postihlo práve viac mužov, ale potom to malo v neposlednom rade aj dopad na ženy. Takže ak sa pozrieme na posledné 2-3 kvartály, tak tam vidíme, ako vlastne z tej tabulky je zrejme, že tá linka, ktorá sa týka e, situácie žien, ako keby presahovala tú linku, ktorá, sa, ktorá odzrkadlí situáciu mužov. Treba si to jednoducho konkrétne pozrieť, aby sme videli, ako sa tá kríza vlastne aký mala dopad na situáciu mužov a žien a ako sa to bude v budúcnosti aj ďalej vyvíjať. To samozrejme súvisí aj s tým, aké tu budú prijaté rozhodnutia na úrovni politické. Takže to je prvá vec. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, na ktorú treba upozorniť, je kvalita práce, ktorá sa zhoršuje. To tu bolo celkom jasne spomenuté v správe Eurofondu aj pokiaľ ide o jednotlivé členské krajiny, napríklad môžeme spomenúť ako príklad Taliansko, tam zo strany jedného z našich inštitútov, tam sa na to celkom konkrétne poukázalo a už po tretí raz bol, e, bola vypracovaná takáto správa, pokiaľ ide o kvalitu práce a prečo sa táto situácia teda zhoršuje? Preto, pretože, ako ke, pretože sa snažíme tú situáciu krízovú riešiť, a snažíme sa do popredia stále dať, dávať viac e, zamestnanie na čiastkový úvezok a ľudia sa teda neprepúšťajú a treba povedať, že ľudia sú do istej miery donútené, aby pracovali iba na čiastkový úvezok, hoci by radšej pracovali na plný úvezok a treba povedať, že nie sú to také prípady, kde by ženy chceli pracovať na častkový pracovný úvezok, pretože by chceli sa venovať rodine, ale práve preto, že im jednoducho neostáva iná možnosť. A to súvisí aj s chudobou populácie, aj so skutočnosťou napríklad, že mm, sa druhé dieťa narodilo neskôr. A treba povedať, že v tomto kontexte sú stále viac ženy postihnuté tým, že musia pracovať na častkový pracovný úvezok a nie na plný úvezok. A O chvíľu vám teda uvediem aj ďalšie konkrétne číselné údaje týkajúce sa tejto situácie. Na priesvitke to možno nie je celkom jasne vidieť, ale situácia je taká, že práve v tejto oblasti tie rozdiely medzi jednotlivými rodami ako keby sa zblížili medzi mužmi a ženami. A ďalšia otázka, ktorá tým súvisí, sú aj časové pracovné dohody, časovo obmedzené. Uh, to sú dosť také problematické otázky, pretože napríklad e, postihlo to predovšetkým Taliansko a to je riešenie ako keby tej krízovej situácie, ktoré tu máme. A treba povedať, že takéto časovo obmedzené zmluvy alebo netypické pracovné zmluvy jednoducho sa týkajú predovšetkým mladých ľudí a v tomto prípade samozrejme mladých žien a vlastne to sú pre nich možnosti, kde oni vstupujú poprvýkrát na trh práce. Potom tu máme ešte aj ďalšie zákonodárne opatrenia, ktoré sa týmto spôsobom berú do úvahy. A to sa takisto týka predovšetkým teda žien, oveľa viac ako teda mužov. Aj keď odhliadneme teda od týchto rodových aspektov, treba si uvedomiť, že to je predovšetkým určitá uh, endémia, ktorá postihla práve teda mladých ľudí. Toto sú tie grafy, z ktorých som vychádzala ja. Ja by som vás chcela skutočne mm, teda apelovať na vás, aby ste si pozreli tie tabulky bližšie, pretože to sú grafy, ktoré sa nedajú len tak na prvý pohľad hneď dešifrovať. A z takéto priesvitky sa potom dajú aj ťažšie interpretovať bez toho, že by človek poznal tú problematiku bližšie. Takže snažím sa vám sprostredkovať určitý prehľad ohľadne toho, ako sa pracovný trh pre ženy a mužov na pozadí krízy vyvíjal. Ale je tu ešte ďalšia veľmi dôležitá téma, ktorá s touto témou súvisí, teda s tými indikátormi, ukazovateľmi, ktoré som tu spomenula, ktoré berie do úvahy ten Inštitút pre zamestnanosť po svojej správe, tak to je predovšetkým otázka e, rozdielov v platoch medzi mužmi a ženami. To je takisto téma, ktorú sme sa snažili riešiť aj na európskej úrovni. Európska komisia sa tomu venovala skutočne veľmi veľa, rovnako aj Európsky parlament a výsledok je taký, respektíve výsledok týchto údajov je taký, že tu je stagnujúci trend. To znamená, nezlepšuje sa to, ale stagnuje to. A ak sa pozrieme na ďalší graf, ktorý máte teraz na presiedke, tak to je trochu jednoduchšie, pokiaľ ide o interpretáciu. Tu sa porovnávajú roky 2008 až 2012 a teda vidíte tu celkom jasne, že sme nezaznamenali na európskej úrovni nejaké výrazné zlepšenia. Je to zhruba na úrovni 16 alebo 17 Bohužiaľ tieto údaje sa dostanú k nám v dispozícii tak oneskorene, takže tie najnovšie údaje, ktoré máme, sa týkajú roku 2012. Takže vidíte, že tá situácia sa v tom časovom priestore zhruba 5 rokov, respektíve 4 rokov, nie veľmi zmenila. To znamená, ešte 4-5 rokov už trvá táto kríza, aj pokiaľ ide o túto oblasť. A čo je teda podstatou tohto fenoménu? Áno, aj týmto sme sa zaoberali veľmi pozorne. Máme tu viaceré vstupné informácie, ktoré sú moje správe spomenuté, ale chcela by som spomenúť niektoré konkrétne a k ním sa aj bližšie vyjadriť. Ak sa pozrieme na pracovný trh pre ženy a mužov a zoberieme do úvahy tie skutočnosti, ktoré som už bola uviedla, tak sú tu určité možné závery, ktoré by sa dali vyvodiť, ako by sa to bolo možno dalo zlepšiť, alebo zdalo by sa, že sa to trochu zlepšilo. Ale treba povedať, že nie je možné, je ťažko možné vytvoriť nejakú koreláciu medzi vývinom situácie, vývinom situácie mužov na pracovnom trhu a ostatnými aspektami. Sú tu aj ďalšie záležitosti, ktoré zohrávajú svoju úlohu, ako tomu teda býva vždy a ja sa napríklad v súčasnosti nebudem venovať otázke diskriminácie, ale v každom prípade je tá situácia taká, že to prepojenie medzi tým rozdielom e, v platoch a rozdieloch, ktoré tu máme, pokiaľ ide o zamestnanosť mužov a žien, Celé to je veľmi komplexné. Závisí to od inštitúcií a od ostatných indikátorov, ktoré sú spomenuté v mojej správe, ale chcela by som v tomto stručnom príhovore spomenúť jednu dôležitú. Ide to predovšetkým na náklady na jedno dieťa ide predovšetkým teda o náklady na dieťa. Takže Všetko ostatné je súčasť pracovného trhu. V ostatných prezentáciách sa možno k tomu ešte budete venovať bližšie. Nebudem vás teda s tým zaťažovať, ale treba povedať, že pre ženy sú vyjadrené konkrétne náklady, ktoré súvisia s tým, ak má žena dieťa. A to sa priamo odzrkadľuje aj na jej plate. Takže je tu určitá korelácia medzi situáciou, kedy žena má dieťa a situáciou, kedy žena nemá dieťa a doschádza tu teda aj k diskriminácii. A treba povedať, že v tejto oblasti takisto treba niečo podniknúť. Takže treba povedať, že na želanie sekretariátu, ktorý ma dnes pozval na tento workshop, sme sa teda venovali aj tej problematike, že či napríklad v odboroch, či prítomnosť alebo členstvo v odboroch sa do istej miery odzrkadlí na zlepšenie situácie, pokiaľ ide o platy mužov a žien. Preto všetkým, pokiaľ ide o ženy, teda pokiaľ ide o osoby, ktoré mm, u ktorých sa vykazuje takýto rozdiel. Treba povedať, že mali sme v minulosti takéto štúdie, ktoré sa tejto problematike venovali, hoci som ich nerobila teda ja, ale treba povedať, že sa dá vychádzať z týchto údajov a dá sa teda opierať o tieto údaje, ktoré máme k dispozície. K dispozícii predovšetkým, pokiaľ ide o sektory, ktoré sú v odboroch tradične zastúpené veľmi silno, treba povedať, že ten rozdiel medzi platmi v týchto sektoroch, ktoré sú zastúpené v silno v odboroch, nie je až taký veľký Takže toto napríklad je jasné, ak to porovnáme napríklad so súkromným sektorom. A týmto sa vlastne dostávam k, tým posledným, k tomu poslednému problému, ktorému by som sa chcela dnes ešte venovať, a to je konkrétne ďalší rozdiel, na ktorý by som chcela varujúc poukázať, pretože sa netematizuje až tak veľmi, hoci by si zaslúžil oveľa väčšiu pozornosť tento problém. A to súvisí s obdobiami, kedy človek nepracuje, to znamená nemá prácu a to sa potom odzrkadlí aj na jeho penzii. To súvisí samozrejme s rozličnými modelmi, prvý, druhý pilier, zdroje príjmov, o tom teraz nebudem hovoriť detailne, ale my sme sa snažili do istej miery zmerať, teda na základe príjmov alebo výšky príjmu, e, eh, penzíne zabezpečenie osôb, a tam situácia vyzerá tak, že pokiaľ ide o tie rozdiely, pokiaľ ide o penzie, tak to je dvakrát tak veľký rozdiel, ako napríklad v otázke príjmov, keď sú muži a ženy v aktívnom pracovnom veku. A to, to je vlastne konkrétny dopad tých rozdielov, ktoré sa zbierajú cez to obdobie, kedy sú aktívni v pracovnom trhu a to sa potom odzrkadlí takto potom v treťom veku. A vieme, že teda ženy práve v tejto časti svojho života, to znamená, keď sú v penzínom veku, žijú horšie, alebo sa im vodí horšie ako mužom, pretože oveľa častejšie na ne dopadajú rôzne choroby. Alebo napríklad žijú ženy dlhšie, ovdovejú a potom majú ekonomické ťažkosti to súvisí aj s tou skutočnosťou, že ženy vo všeobecnosti pracujú kratšie, a to preto, že majú deti, a to aj preto, že musia kvôli deťom opustiť pr- trh práce na isté obdobie a potom jednoducho nemôžu nadviazať na tú kariéru a je to celé rozdrobené. Takže treba povedať, že mali sme tu zo strany môjho kolegu, ktorý spolupracuje s Európskou komisiou, vypracovanú veľmi zaujímavú štúdiu. A v tejto správe o teda tento rozdiel, pokiaľ ide o penzíne výšku penzie, tam sa ako ten najdôležitejší výsledok poukazuje na to, že to prepojenie je veľmi že sa teda prerušuje kariéra ženy alebo pracovná činnosť ženy práve kvôli tomu, že má dieťa a potom sa to odzrkadlí práve na tej nižšej penzii, ktorú poberá. A v rámci tejto, tej, tejto správy, alebo v rámci tejto správy, ktorú sme si mohli prečítať, sa rozpracovala aj tabulka, ktorá sa mm, vlastne dá uplatniť na všetky členské štáty Európskej únie, dá sa nám pekne odčítať konkrétna krajina a ja vás teda pozývam, aby ste si túto tabulku pozreli. A ja teda uzavriem svoj príhovor e, tým, že poukážem na niektoré výzvy, ktoré sú tu pred nami. Chcela by som vás upozorniť na to, že vzhľadom na tento vývin, ktorý tu máme v Európe, by sme si mali predstaviť určitú budúcnosť, ktorá by bola lepšia pre nás a my sme to označili v našej správe ako Pink New Deal, ružovejšia budúcnosť a vychádzame tu z histórie z, zo Spojených štátov amerických, to znamená z obdobia, ktoré bolo najkrizovejšie práve v západnej civilizácii a treba povedať, že toto je práve možná paralela, ktorá by sa dala uplatiť na to, aby sme poukázali na to, aby sa situácia dala lepšiť, alebo čo sa potom na konci tej situácie vyriešenej dá očakávať. Vlastne ako na to poukazuje Medzinárodný menový fond, niektoré tie údaje, ktoré ja v správe uvádzam, sa hovorí, že investície, ktoré sa vykonávajú, by sa mala tu brať do aj skutočne tá otázka rodovej rovnosti. Niektoré konkrétne e, údaje, ktoré som tu uviedla v svojej správe, to znamená, Európa by mohla o 2,4% rásť viac, odhľadnúť od toho, aký by, ako by to, aká by teda bola miera rastu do roku 2030, ak by sa zobrali do úvahy práve tieto e, rodové otázky. Bude to tak či tak rast hospodársky, ale ak by tu takéto investície, ktoré by brali do úvahy rodové nerovnosti, ak by sa takéto vykonali, tak by mohol byť ten rast oveľa vyšší. Už írske predsedníctvo prečo v tejto oblasti podniklo konkrétne kroky a my tu očakávame už konkrétne odhady zo strany Európskej komisie v tom zmysle, že či sa v tejto oblasti urobia nejaké konkrétne ďalšie pokroky, pokiaľ ide o investičné plány zohľadňujúce rodové nerovnosti, tak to je jedna z tých možností, alebo také východisko, aby sme sa odpichli správnym smerom. Takže čo by sa teda dalo prakticky spraviť? Išlo, ide tu predovšetkým o investície do in, sociálnej infraštruktúry, ktoré by vytvorili vysoko kvalifikované pracovné miesta pre ženy. To hovorím na týchto našich zasadnutiach stále. To znamená, sú to konkrétne opatrenia, ktoré by pomohli aj e, v otázke starostlivosti o dieťa. To znamená, všetky výdaje, ktoré sa týkajú napríklad škôlok alebo jasiel pre deti, kde súkromné a verejné štruktúry by mohli byť takýmto spôsobom spolu zintegrované. Takže možno ešte neskôr budeme e, počuť e, v rámci tohto workshopu aj o ciele stanovenom v Barcelone, ale nesmieme zabúdať na tie možnosti, ktoré skutočne sa môžu urobiť v tom smere, aby sa zosúľadil ten pracovný a súkromný život žien, ale aj to, aby sa vôbec ženy dostali na ten trh práce správnym spôsobom, pretože sú tu rôzne dôvody, na ktoré som už pokázala, e, ktoré zabraňujú tomu, že ženy sa jednoducho nedostanú na pracovný trh tak, ako by, si to očak- ako by sa to očakávalo vzhľadom na ich štúdium a vzdelanie. Takže v tejto oblasti by sa dali vytvoriť lepšie podmienky, lepšie okolnosti, tak pre ženy, ktoré už pracujú, ako aj pre tie, ktoré ešte na trh práce sa nedostali. A to by bolo veľmi dôležité práve na to, aby sme pomohli práve mladým ženám, aby sme im dali určitú perspektívu do budúcnosti. A ešte jedna vec, ktorú by som chcela bezpodmienečne spomenúť predtým, než teda prestanem mm, hovoriť. Národné vlády, ktoré vy tu zastupujete, alebo národné parlamenty, s ktorými vy spolupracujete, by sa mali zasadiť o to, a tomu sa takisto venujem vo svojej správe, aby svoju rozpočtovú politiku robili takým spôsobom, že by sa podporila integrácia žien na pracovnom trhu. A to sa dá urobiť napríklad prostredníctvom zdaňovania, To znamená, že by sa nebrala do úvahy pri vypočítavaní daní celkový príjem rodiny, ale príjem jednotlivej osoby, zárobkovočinej osoby v rodine. Takže to vychádza vlastne z toho, že v, súčasnosti to bolo vždy tak, že ten zárobkovo činný bol práve v rodine vždy muž. A ak by sa to takýmto spôsobom urobilo, tak by sme mohli pristúpiť k nejakým e, daňovým uľahčeniam alebo zvýhodneniam, predovšetkým pre tých, ktorí zarábajú málo. A to sú predovšetkým teda hlavne ženy, ako som to v úvode svojho príhovoru spomenula. To znamená, Európsky parlament, konkrétne teda vy, ako ste už to v minulosti aj urobili, ale apelujem na vás, aby ste to teda opakovane riešili aj v budúcnosti. Prosím vás, snažte sa vytvoriť takéto nové podmienky, ružovejšie podmienky, tak ako som to nazvala vo svojej správe, v tom zmysle, aby sa zlepšila pozícia ženy na trhu práce. To sa týka napríklad väčšej osvety, pokiaľ ide o právne nároky, ktoré majú v otázke rodovej rovnosti ženy aj v ekonomických otázkach. Častokrát je teda situácia taká, že mladé ženy sa cítia alebo vnímajú znevýhodnené, treba stanoviť správne stimuly a posilniť tie opatrenia, ktoré na národných úrovniach možno už boli prijaté, alebo aby sa tieto ešte prijali a boli posilnené práve v oblasti e, tohto časového priestoru, to znamená v tej kríze. A nadviažem na to, čo povedala aj moja predrečnička, vzhľadom na to, čo súvisí s Európskou komisiou. Treba povedať, že je veľmi dôležité, aby sme išli dopredu tým spôsobom, ako to už tu odznelo, ale predovšetkým teda tým smerom, že potrebujeme nové ukazovatele, ktoré by sme si stanovili pre oblasti rodovej rovnosti, pretože tie rozdiely, ktoré som tu ja spomenula, ktoré musia byť zobrané do úvahy, môžu byť aj zmetočné, práve preto musia byť zaintegrované na úrovni Európskej komisie. Európska komisia vlastne v tejto oblasti už postupuje veľmi dobre a Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vo Vilniuse pracuje v tejto oblasti veľmi dobre A treba povedať, že to treba zapracovať do tých e, výročných správ, e, tie informácie, ktoré nám tento inštitút dáva k dispozícii a potom sa to zapracuje aj do európskeho semestra. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani profesorke Korsi. Je to ozaj veľmi vážna téma pre nás všetkých a ešte raz chcem poďakovať za vaše vyjadrenia a myslím, že teraz prišla chvíľa, kedy dáme priestor tu prítomným v sále. Takže nech sa páči pani Head. Poprosím, aby ste vystúpili v krátko a stručne, vzhľadom na krátkosť času. A chceme dať priestor čo najviac účastníkom. Nech sa páči, pani Head. Ďakujem za slovo. Nuž, neviem, či tí ostatní, ktorí sa cítia veľmi sklamaní, frustrovaní, že majú všetkého pokrk, e, či všetci takto cítia. Spomínam si ale na volebnú kampaň vo Švedsku a viem, že koľko ľudí hlasovalo za túto rovnosť. A bola to významná téma. A je smutné, že o tom len snívame. Je rok 2014 a ešte stále sa o tom len debatuje. A každý rok táto téma prichádza znova a znova, ale už je čas aj konať a nájsť nejaké riešenia. Isté sú to náročné, komplexné, zložité témy. Týka sa to aj dôchodkov. To je jedna z najvážnejších tém. A práve tam je ako je v jednej z ďalších oblastí, teda z mnohých oblastí v živote, e, porušovaná tá rovnováha medzi mužmi a ženami. Takže je tu naozaj obrovská medzera v príjmoch medzi mužmi a ženami. A bez toho, že by sme toto naozaj riešili, nemôžeme hovoriť o ozaj sociálnom štáte alebo sociálnom prístupe k ľuďom. Musíme tento rozdiel znížiť, musíme tieto veci zmeniť už teraz. Proste tie veci sa musia zmeniť. Už sa o tom hovorí tak dlho, že nakoniec už je najvyšší čas konať. Keď si zoberieme treba z materskú dovolenku, to je tiež dôležitý komponent toho, aby sme mohli dostať ženy naspäť do pracovného procesu. Keby všetky ženy mali rovnaké pracovné príležitosti ako muži, tak by sme dokázali zvýšiť aj celkové e, blahobyt asi o 11 až 14 Takže je to ozaj veľmi frustrujúce, keď vidíme tieto e, čísla a sme v roku 2014. Ďakujeme pekne. Senora, pani, pardon, pani Maria Pinto. O, tak je to pán Pinto. Ďakujem za slovo. A rád by som zdôraznil to, na čo pani e, prednášajúca poukázala. Aké sú kauzálne aspekty tejto situácie? Tá situácia je podobná alebo rovnaká v mnohých krajinách. Vidíme, že tu je kríza. A najväčšími obeťami tej krízy sú ženy. A mnohé ženy majú viacero zamestnaní. Pracujú ako upratovačky, pracujú v supermarketoch ako pokladničky a tak ďalej a nezarábajú poriadne. Mnohí muži si musia vybrať medzi tým, či bude mať ten človek zamestnanie, alebo či bude robiť funkciu matky. Takže aj ženy samozrejme sú pred touto situáciou a čelia jej. A u nás napríklad v Portugalsku je jedna veľká banka, ktorá 20 ročia e, e, bola dávaná do súvislosti s e, katolíckou orientáciou Corpus Dei a tam sa práve tiež zdôrazňoval tento aspekt situácie žien. A po veľkej kritike, až po ozaj veľkej kritike, sa zmenila tá situácia v prospech žien. A keď Európska komisia sa pripravuje na to, že vytvorí takú komisiu, kde bude len veľmi malý počet žien, tak je to dosť šokujúce, keď sa niečo takéto má udiať. Takže mali by sme vyslať taký apel, urobiť všetko, aby sme takúto komisiu zamietli. Ja určite urobím všetko. Aj v tom duchu, za čo sa zasadzuje naša politická skupina. Keď si povieme teda o našej krajine, u nás je väčšina katolíkov, pokiaľ je obyvateľstvo. Katolícka církev aj iné kresťanské církvy prispievajú k tomuto javu. Áno, mnoho sa modlíme e, ku panne Fatime, ale to, tak je to teda v Portugalsku, to je naša sveta, ale čo stať, proste máme z toho, keď budeme z hľadiska religiózneho e, si uctievať e, nejakú svetu, ale pritom nedovolíme ženám, aby pôsobili kňažskom ruchu. Takže je to taká dvojtvárnosť. Ženy a muži sa v podstate delia a ženy musia prisáhať poslušnosť mužovi, ale muž niečo takéto nemusí robiť, ale žena musí sa zaviazať. Takže Vychádzalo sa z toho, že žena je majetkom muža. Toto je typicky európska kultúra a vychádza to ešte z kultúry starovekého Ríma a žiaľ pretrváva to aj dodnes. Ďalší návrh, ktorý vám predkladám alebo predložím touto cestou, je tento. Európska únia aj členské štáty mnoho alebo veľkom teda podporujú podnikanie a podniky. Táto podpora by ale mala závisieť od toho, ako sa zabezpečuje aspoň minimálny prístup žien k práci, aby sa garantovalo určité percento pre ženy. Popri alebo bez ohľadu na to, aká práca to je. Isté, bolo by to ako revolúcia, keď sa povie, že ženy na svojich pleciach nesú polovicu neba a preto by mali mať nárok aj na polovicu raja. Ale ide o to, nejde o to, teda ide <laughs> len o to, aby ženy e, držali na svojich pleciach nebo, tú oblohu, ale naozaj, keď si to pretransformujeme do bežného života, nie sú na pleciach rodinu. A to sa odráža, odráža pardon, aj v tom, aká je úloha a aká je záťaž ženy v spoločnosti. Ale zase vraciame do starovekého Ríma. Tam mali ženy tiež určitú zodpovednosť. A to, ako dnes politici príjmajú tieto stanoviska. myslím si, že to si vyžaduje odvahu teraz aby sme dokázali prelomiť tie stereotypy. Ďakujem. Nem, Nemčina. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za informácie, ktoré tu odzneli. Veľmi intenzívne ste tu hovorili o tom, ako vlastne sa vyvíja pracovný trh pre ženy a aké sú tu ťažkosti, ktoré s tým súvisia. Ja by som sa teda chcela spýtať otázku z inej perspektívy Pracovný svet sa teda v podstatných rokoch dramaticky zmenil práve prostredníctvom digitalizácie. To znamená, v súčasnosti vidíme, že sa dá pracovať nezávisle od času a miesta. Ja to vidím v mojom okolí. To znamená, poznám ženy, ktoré majú viacero zamestnanie, pracujú dopoludnia, večer. To znamená, tá digitalizácia ich neviaže na konkrétne pracovisko teda konkrétne práve prostredstvom týchto zmien sú tu aj konkrétne príležitosti pre ženy, to znamená nájsť nové pracovné príležitosti, vytvoriť si vlastné pracovné miesto. A ja by som sa preto chcela spýtať, máte aj túto oblasť preskúmanú, to znamená, aké príležitosti tu máme nové pracovnom svete, na trhu práce, ak ste to teda nerobili. Nebolo to v tom zadaní vašej štúdii, ale myslím, že aj tu v našom výbore, pani predsednička, by bolo dobré, ak by sme hovorili o tých potenciáloch, ktoré zmeny na trhu práce priniesť a nemali sme sa teda venovať iba tým ťažkostiam, ktoré ženy zažívajú. To znamená, musíme pobádať aj členské štáty, aby hľadali tie možnosti, ktoré tu máme, aby nerobil všetko iba štát sám. A by som chcela vedieť teda, pani profesorka, či máte konkrétne poznatky ohľadne tejto oblasti, aby ste sa o ne s nami mohli podeliť. A by som bola rada, ak by sme tieto potenciálne príležitosti prostredníctvom digitalizácie a globalizácie pre ženy mohli sa im venovať konkrétnejšie. Ďakujem. Muchas gracias, la señora... Ďakujem pekne. Pani Reinhardt. Ďakujem pekne. Naozaj sa mi páčila vaša angažovaná prednáška. Chcela by som sa vyjadriť k trom veciam, o ktorých ste hovorili vo vašom vystúpení. Prvá sa týka úlohy odborov. Povedali ste, že je menej rozdielov v platoch medzi mužmi a ženami v štátnej správe, pretože sú tam lepšie zastúpené odbory. Možno, možno je to tak, ale Eh, skôr ide o to asi, že tie pracovné miesta sú lepšie kodifikované v štátnej správe, sú dobre zadefinované a teda je oveľa ťažšie tam nejak vyjednávať eh, a, a v vyjednávaniach väčšinou muži majú silnejšiu pozíciu ako ženy. Čiže v súkromnom sektore by sme mali pracovať viac s odbormi a zabezpečiť lepšiu kodifikáciu pracovných miest, ktorá by umožnila menší priestor pre sivé zóny, pre prípadné vyjednávania, e, e, ktoré potom v dôsledku kultúry a v dôsledku vzdelania možno menej využívajú ženy ako muži. Čiže treba viac spolupracovať s odbormi. Dnes si kladieme otázku v súvislosti s krízou, e, že si, e, odbory sú veľmi aktívne, čo sa týka reštrukturalizácie. Všetkým reštrukturalizácia týka sektorov, kde pracujú viac muži. A odbory teraz sa menej zaujímajú o otázky žien. A pritom je potrebné využiť túto dôležitú páku a zabezpečiť lepšie podmienky pre e, ženy na pracovisku. Museli by sme, mali by sme zmobilizovať odbory a zabezpečiť väčšiu rovnosť medzi mužmi a ženami v práci práve cez túto otázku kodifikácie pracovných miest. Čiže konkrétne na úrovni Európy by sme mohli lepšie mobilizovať odbory. Viem, že nesúhlasí s tým všetcia, s týmto názorom, ale ja som z krajiny, kde je veľmi dôležitý sociálny dialog a výsledky sú oveľa lepšie, keď prebieha takýto sociálny dialog dialog. Teraz druhej veci je to otázka žien podnikateliek. Je fajn, keď sa o tom hovorí a komisia veľmi často hovorí o nových možnostiach pre ženy, aby si vytvorili svoje vlastné podnikanie. Ale ženy podnikateľky často sú ženy chudobné podnikateľky. A tu vidíme, že e, je tu podstate určitý stereotyp. Ženy majú veľa ťažšiu e, cestu vystúpiť zo zamestnania, začať podnikať a nevedia sa veľmi brániť. E, takže chcel by som si vypočuť váš názor na otázku žien podnikateľiek. Ja samozrejme obhajujem vytváranie e, a oposporu tvorivosti žien, ale je potrebné lepšie zabezpečiť, aby aby eh, ženy neboli vnímané ako niekto, kto stojí viac pre podnik. Eh, hovorili ste, že je potrebné pracovať na sociálnej politike, na vytvárať e, sociálnu infraštruktúru. E, je pravdou, že ženy viac využívajú takéto e, služby štátnej správy, pracujú na čiastočný úvezok, pretože väčšinou sú to e, slobodné matky s deťmi a teda viac využívajú e, kolektívne zariadenia pre deti. Ale v rámci paktu stability e, sme sa zaviazali, že príjmeme opatrenia na to, aby menej ženy záviseli od takýchto kolektívnych e, zariadení. Čiže musíme vytvoriť prepojenie medzi paktom stability a chudobou žien a predovšetkým konkrétne tým, že čože nám bráni ísť na trh práce. Pretože ak bude viac takýchto, e, takéto infraštruktúry, ženy budú mať väčšiu možnosť ísť na trh práce. A tretia téma je veľmi citlivá Eh, je tu taká tendencia v Európe vo všetkých členských štátov uprednosťovať prístup k druhému či tretiemu pilieru, to znamená súkromnému pilieru dôchodkov, nie k prvému, teda štátnemu pilieru. Avšak uvedomujeme si, že v druhom pilieri sú zvýhodnené skôr tie e, bohatšie sektory, a to nie sú sektory typicky ženské, a takisto to zvýhodňuje aj vyššie platové trédy, to znamená nie zariadenie žien. To znamená, nebolo by vhodné e, zabezpečiť e, to, aby ženy mali zabezpečený dôchodok lepší aj v rámci prvého piliera? Myslím, že už e, sme ukončili tieto príspevky. Alebo sa hlasí ešte niekto o slovo? Aha, áno. Ďakujem, ja som sa takisto hlásila na začiatku, budem stručná. Chcem sa spýtať a teda poďakovať za to, že ste povedali, že netrpia v kríze predovšetkým muži, pretože to počúvame na všetkých zasadnutiach, ktoré sa nám tu štatisticky takto podsúvajú. A to je veľmi cynický argument alebo cynický pohľad na situáciu, pretože to prináša so sebou nebezpečenstvo, že otázku problematiky žien sa potom marginalizujeme. Takže je veľmi dôležité poznať tie práve štatistiky, ale dá sa povedať, že to naznačuje aj to, že akým spôsobom sa realita dá pokriviť, ak sa nesprávnym spôsobom tie štatistiky vypracujú. A ďalšia otázka, pokiaľ ide štatistiky, hovorili ste tu o otázke čiastkového pracovného úvesku. Ja pochádzam z Rakúska, tam je to veľmi dôležitá otázka, pretože tam vlastne celý ten náraz, pokiaľ ide o mieru zamestnanosti u žien, spočíva práve pokiaľ ide o netypické formy zamestnania a čiastkové úväzky, to vnímame veľmi neradi zo sociálneho hľadiska, ale moja otázka je, máte štatistiky, ktoré sa venujú otázke plného úväzku, aký to má možno teda ako to môže odzrkadliť tú situáciu rozdielov medzi príjmami zamestnaných mužov a žien na plný úvezok, alebo teda máte iba tie kvóty, ktoré ste brali do úvahy, ktoré ste nám tu prezentovali, to znamená platovo znevýhodnené ženy a čiastkové úväzky. Ďakujem pekne za prednášku a dovolím si niekoľko poznámok týkalo by sa to určitých výskumov, k tomu by tam vyslovila určité pripomienky, respektíve otázky. Poprvé, v rámci EÚ diskriminácia a aspekt diskriminácie žien bolo by zaujímavé a dobré e, venovať sa nielen e, rozdiel medzi mužmi a ženami, ale aj medzi porovnanie e, situácie žien v krajinách prvej kategórie a druhej kategórie že ani tam by nemali byť až také aspekty diskriminácia, akýho, ak, akých svetkom sme teraz. Mám na mysli treba aj viacnárodné alebo nadnárodné e, reťazce. Treba e, ide o to, aby rakúsky zamestnanec alebo maďarský zamestnanec v Tesku, Aldi a v podobných reťazcoch zarábali rovnako a aby aj pracovné podmienky boli rovnaké. Dôležité je urobiť výskum aj v tejto oblasti. Ďalej, po druhé, uh, hovorí tu pani profesorka o tom, že áno, sú tu e, trendy, e, že odbory sa snažia o vylepšenie situácie. Áno, na západne, v západnej Európe to zrejme tak funguje, ale v východnej Európe až tak veľmi nie. Naozaj, e, treba napríklad v Maďarsku, odbory a ich fungovanie prakticky e, nemám, odbory nemajú priestor, že vlastne je zakázané zo strany týchto západných zamestnávateľov fungovanie odborov v týchto podnikoch. Po tretie, zamestnanosť žien aj v mikropodnikoch alebo malých podnikoch. Pre nás, myslím si, Európska únia je skôr problémom než riešením, pretože mnoho e, žien, ktoré sú malými podnikateľmi, musia vlastne ukončiť svoje podnikanie vzhľadom na to, že nadnárodné spoločnosti ich, tak povediac, prevalcujú, nemajú šancu konkurovať týmto veľkým nadnárodným spoločnostiam myslím, že by bolo zaujímavé zamerať sa aj na dopady tohoto javu. A nakoniec ďakujeme aj za to, že ste upriamili našu pozornosť aj na aspekt toho, čo sa týka nákladov, ktoré žena má pri starostlivosti o dieťa a pri výchove dieťaťa. Je dôležitý práve z tohto aspektu zohľadniť aj ten smer, čo týka toho, že ženy sa nedostanú e, prebážť po rozvode sa nedostanú k tomu, aby e, získali e, patričnú finančnú podporu a tým pádom sa dostáva do stavu chudoby dosť veľký počet detí. Takže už môžeme začať hovoriť aj o chudobe ži- nielen žien, ale aj detí. A každé dieťa, ktoré žije v chudobe, keď existuje, tak popri ňom existuje aj chudobná žena, ktorá si otrhne od úst len, aby to dieťa mohla nakrmiť. A pritom ten druhý rodič vlastne neposkytuje svoje patričné, alebo neplní si e, svoje záväzky a mm, neplatí na to dieťa tak, ako by mal. Čiže z tohoto hľadiska bolo treba zohľadniť nezávislosť žien. Ďakujem. Muchas gracias y Ďakujem pekne a teraz ukončíme toto kolo otázok. Slovo má pani Bart. Nech sa páči. Ďakujem pekne, bolo to veľmi zaujímavé. Obidve prezentácie boli zaujímavé. Uh, mám pocit, ako by na nás útočili zo všetkých kútov a je veľmi ťažké E, nájsť tú správnu cestu. Mám pocit, ako by nás utočili naozaj zo všetkých strán. E, je dobré, že sa tu hovorí aj o odboroch a vidíme, že tá aj na odbory sa útočí, takže to znamená, že možno teraz je určitá ochrana a možno do budúcnosti nebude možné zabezpečiť rovnakú ochranu, pretože sa stále prijímajú krízové opatrenia. Uh, v vašich štatistických údajoch, nemám ich teraz pred sebou, ale všimla som si, že rozdiel e, e, v pozíciách e, v podstate, ktoré rozhodujúcich pozíciách je najväčší zo všetkých rozdielov medzi mužmi a ženami. Ak je tomu tak, nemohli by sme spraviť koreláciu medzi uh, tým, že ženy sú málo v pozíciách s mocou. To súvisí s tým, o čom hovorila komisia, že v komisii nie, je dosť zastup, nie sú ženy dostatočne zastúpené. A teda prepojiť to s tým, čo, aká je situácia teraz a s tým, ako snáď zabezpečíme do budúcna, do novej komisie zastúpenie žien a prepojiť to s, to, čo robí, s tým, čo robí parlament, to znamená to, čo robíme dnes a o čom hovoríte vy, aby sme to dali do kontextu, o ktorom diskutujeme. Chcela by som si teda overiť, či som dobre videla vašu štatistiku, či je tomu tak, či naozaj hovoríme o tom, že e, mocenské pozície sú tam sú najväčšie rozdiely. Ide mi o to, aby sme správne prezentovali informácie. Teda chcem si overiť, či som to správne pochopila. Muchas gracias, señora Bart. Ďakujem pekne, pani Ward. A ako bolo správne povedané, pani profesor to po, na to poukázala a aj viacero otázok a predpomienok smerovalo k tomuto. Je to ozaj vážna téma a vzhľadom na krátkosť času sme sa rozhodli, že ďalšia prednáška, ktorá sa týka e, materskej dovolenky, je to tiež veľmi dôležitá téma, že toto by sme presunuli na popoludnie. Takže teraz by sme ukončili toto, túto časť e, workshopu odpovediami pani profesorky a popoludní budeme mať viac priestoru venovať sa aj téme materskej dovolenky. Takže pani profesorka Korzi má teraz slovo, aby mohla reagovať na tie otázky a pripomienky, ktoré odozneli zo sály. Takže nech sa páči, pani profesorka. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem za príležitosť opäť sa môcť vyjadriť k tejto téme. Konkrétne pokiaľ ide o pripomienky zo strany tých, ktorí e, príjmajú rozhodnutia v oblasti politickej. Prepačte, ak e, som niektoré aspekty nepokryla vo svojej prednáške. Rada sa k ním vrátim, samozrejme, aj v reakcii na vaše otázky. E, žiaľ, predstaviteľka Švedska odišla zo sály, ale chcem úprimne vyjadriť, že aj ja som veľmi sklamaná z mnohých vecí. Teraz som vlastne poprvý raz tu v parlamente a keď sa pozerám na ten nedostatok pokroku, tak ma to ozaj znepokojuje. A nechceme vám hovoriť o tom, že sa predáva sen to, že tu bude úplná rovnosť medzi mužmi a ženami. Ale nová európska politika je niečo, čo obsahuje určitú dynamiku o svojej podstate. A cieľom je dostať sa z krízy. A chcem zdôrazniť nie len z hľadiska ekonomickej politiky, hospodárskej politiky, teda, ale e, sem spadajú veľmi delikátne otázky, citlivé otázky, ako je dovolenka a tak ďalej. Takže keď sa nad týmito veciami zamyslíme, treba z hľadiska starostlivosti o dieťa, nehovoríme tu o sne úplnej rovnosti medzi mužmi a ženami, ale to úsilie, to konštantné, neustále úsilie musíme vyvíjať. Musíme vyvíjať tlak, aby materská a aj E, e, otcovská dovolenka fungovali náležite. Ale ide o to, aby sa tieto pozitívne aspekty presadili v praxi. E, veľmi zaujímavé bolo vyjadrenie portugalského predstaviteľa. Aj mňa znepokojuje to, že rastie objem takej práce, za ktorú sa neplatí. Že ženy sa dostávajú do také než žalostnej situácie. A vieme, že v Portugalsku je táto situácia iná než v Taliansku. Tam nejde len o to, že ide o katolické krajiny, ale samozrejme týka sa to aj tých krajín, ktoré sa nachádzajú vo východnej Európe aj tam proste, aj odtiaľ, teda ľudia odchádzajú radšej pracovať inde, kde zarobia viac. A preto sa teším na popoludnejšiu prednášku k tejto téme. Ale všetky správy, ktoré tu odozneli, sú veľmi úzko previazané navzájom Takže niekedy je ťažké oddeliť tieto témy navzájom, pretože sa prelínajú. Ide o to, aby sme dokázali stanoviť určité meritka a o tie sa potom opierať. Mm. E, e, alebo poznáme tú situáciu, o ktorej sa zmienoval pán predstaviteľ z Portugalska, o tom a o miléniovej banke a tak ďalej. Štatistiky, a toto chcem počiarknúť, štatistiky hovoria o tom, že ženy, ktoré podnikali, e, sú hlavne mladé, alebo ide o mladé osoby, a často je to pre tieto osoby prvé zamestnanie. V Španielsku sa toto stalo e, veľmi zaujímavou témou pre médiá. Predovšetkým, keď sa hovorí o ženách v podnikaní, je to komplikovaná téma. Niekto tu spomínal aj aspekt technológií, moderných technológií. Samozrejme, keď máte high-tech, veľmi moderné podniky, tak ženy majú príležitosť preukázať svoje schopnosti, ktoré sú výrazné. Ženy z hľadiska kvalifikovanosti a schopnosti v posledných rokoch prekonávajú mužov a keď sa ale pozrieme na rovnosť príležitosti z hľadiska vzdelania ženy sa nachádzajú veľmi vysoko aj v high-tech e, podnikoch. A pritom stále zaznamenávame určitý stupeň segregácie. A toto poukazuje na problém v tom zmysle, že ešte stále, povedzme, v oblasti inžinierských technológií e, ešte stále pomerne nízka zamestnanosť žien. A keď sme skúmali štatistiky v oblasti vedy a vedných odborov, tak štatistiky na toto veľmi jasne poukazujú. Takže naozaj je tu ešte stále značná segregácia v tom, že prístup žien e, ku týmto vyspelým technológiám a pracovným príležitostiam v tejto oblasti, tam tú segregáciu v neprospech žien stále zaznamenávame. Ďalej, rozdiely v príjmoch, v platoch, to je tiež nesmierne dôležitá téma. A treba proti týmto rozdielom stále bojovať. E, poukazovala sa, poukazovala sa to na situáciu vo Fínsku, je, teda ako jednu zo škandinávskych krajín, Čiže situácia je veľmi zložitá. To sa nedá všetko len tak, e, všetko hodiť do jedného koša a vyriešiť. Ďalej. Práca na diálku, teda tzv. tele pracoviská. Z hľadiska práce mužov a žien tam je to dosť podobné. A posledne ja, a v poslednom vystúpení pani poslankyňa tiež hovorila o zamestnanosti pre ženy, ktoré majú aj mnoho iných povinností, napríklad starostlivosť o deti alebo o starších ľudí, zároveň popri tej práci, pri zamestnaní. Čiže dostala sa do určitej izolácie, okrem toho, že samozrejme sa nachádza v ťažkej hospodárskej alebo ekonomickej situácii, a je to na úkor jej osobného života. Takže musíme sa ozaj pozorne zamerať aj na podnikateľskú sféru. Hlavne z hľadiska analýzy, teda nebudem to rozoberať do detailu, ale e, keď si zoberieme aj samostatne zárobkovo činné osoby, na to ukázal aj Eurostat, a budeme sa musieť tejto téme venovať aj ďalej. Je tu stále ešte veľký problém a to sa týka kvality života, hlavne pri ženách podnikateľkách. Často pracujú 20 až 24 hodín denne. A povedzme, ženy, ktoré pôsobia v akademickej sfére, sa nachádzajú v podobnej situácii. Nakoniec môžu sa ocitnú v situácii, že musia pracovať 24 hodín denne. A je to podobne, podobné ako u žien podnikateľiek. Treba aj v týchto situáciách zohľadniť tú zdravú a správnu prax, podnikateľskú prax alebo akademickú prax. E, počuli sme o situácii e, v Škandinávii, teda konkrétne tam bolo vyjadrenie o situácii vo Fínsku. A boli naznačené určité e, spôsoby, ako by sa to dalo riešiť. Ak žena je schopná organizovať e, svoj život a ešte popri tom, alebo život rodiny a ešte riadiť aj podnik, tak samozrejme e, by mala mať šancu uplatniť sa a mala by byť náležite honorovaná. Ak sa pozrieme na Veneto, čo je jedna z najpriemyselnejších oblastí v Taliansku, výsled, tam prebiehal tiež experiment a výsledky naznačujú, že je hodno uberať sa touto cestou. E, významné odborové organizácie, e, napríklad e, aj v oblasti Veneto v Taliansku, nám ukazujú, že úloha odborov môže naozaj zohrať pozitívnu rolu pri riešení takéto situácie. Nechcem tým povedať, že priamo ja som bola zaangažovaná na týchto aktivitách, ale existuje aj literatúra o tejto téme a predpokladám, že môže existovať aj určité, určitý stupeň nedorozumenia e, v tom, keď sa hovorí, že verejná sféra alebo štát ako, ako zamestnávateľ poskytuje troška egalitárnejšie možnosti, pretože tam sa jasnejšie popisuje e, charakter práce, v popise práce. A že aj príslušné štatúty e, presne alebo zákony predpisujú e, presnejšie vymedzenie pracovných povinností aj odmien ale vieme, aká je situácia aj v krízových oblastiach. Ľudia sa snažia pracovať tak, aby sa zbavili kolektívneho vyjednávania. A niektorí z mojich kolegov, odborárov, majú dosť vysoké pozície a majú kontakty na ministerstvách a zistiu, že naozaj je záujem v mnohých aspektoch zbaviť sa kolektívneho vyjedrávania, čo je teda v neprospech odborov a v neprospech zamestnancov. A to sa samozrejme premieta aj do aspektu rodovej rovnosti. Čiže nemôžeme zovšeobecňovať túto situáciu e, v jednotlivých odvetviach ani medzi krajinami. V menších krajinách e, asi je menej odborov, menej odborárskych organizácií. A tam potom kolektívne vyjednávanie e, zodpovedá tomuto modelu. Bez toho, že by sme sa mali venovať konkrétnym číslam, ktoré súvisia s jednotlivými odborárskymi organizáciami v Európe, napríklad e, v Británii TUC, TUC tiež má svoj dopad aj na tie rozdiely medzi mužmi a ženami z hľadiska sociálneho. A ďalej e, sociálne škrty. A tam chcem hlavne spomenúť e, služby starostlivosti o dieťa. Ale tu aspekt starostlivosti o starších ľudí. A je tu aj generačný rozdiel Jednak, eh, keď hovoríme o starostlivosti starších, tak eh, často to bývajú dospelé deti, ktoré sa starajú o starších ľudí. Čiže je to rodina. A potom ostáva mm, menej priestoru pre starostlivosť o dieťa. Ale mm, <laughs> problém je aj s starnúcou populáciou a starostlivosťou o starších ľudí. A toto je väčšinou aj problém žien, keďže ženy žijú dlhšie a tým pádom si vyžadujú aj viac starostlivosti. A potom e, sú tu pracovné príležitosti v tejto sfére. V roku 2011 sociálne investície a celý balík sociálnych investícií sa predložil zo strany komisie a bol tu odkaz na balík opatrení, čo hovorilo za tom balíčku tzv. úspornej politiky. Áno, samozrejme, koľko sa nám ešte táto úsporná politika nepodarila vyriešiť vo vzťahu ku kríze úplne, nemôžeme oslabiť práve tento sociálny aspekt vo vzťahu k e, tejto problematike. Takže Európska komisia ako aj parlament by sa mali naliehovať zaoberať touto situáciou, do akej miery toto SIP skutočne prispelo k tomu, aby sa tieto škrty, ktoré tu boli, e, do budúcna vyriešili. A to súvisí aj s tou skutočnosťou, že pokiaľ ide tento balíček, tento v budúcnosti bude pravdepodobne obnovený a posilnený. A pokiaľ ide o dôchodky, hovorili ste to o viacerých pilieroch, to je veľmi dôležitý termín, ja som nehovorila detálne o tejto problematiky, pretože nemám na to toľko času, ale ďakujem veľmi pekne vám za tieto informácie. My sa venujeme týmto, my sa venujeme tomuto problému v kontexte viacerých pilierov, teda rozdielov v penziách medzi mužmi a ženami. A by som vás chcela požiadať, aby ste si pozreli tú správu konkrétnejšie, ale aj predchádzajúce správy, ktoré tu boli. A teraz vlastne nadviažem na to, čo sa spýtala, alebo povedala pani e, z Maďarska, pani poslankyňa z Maďarska, to bola tá otázka migrantov, pretože tu ten problém je taký, pokiaľ ide o prenos Mm, dôchodkov. To je veľmi ťažký problém, pretože ešte stále tu nie je vyriešená situácia, pokiaľ ide o nárok na penziu, ktorú napríklad človek získa v jednej krajine, aby sa tento preniesol do druhej krajiny. To sa samozrejme netýka iba Maďarov, to sa týka aj kolegov z takých krajín ako napríklad Rumunsko alebo iné krajiny, alebo vo všeobecnosti teda východoeurópskych krajín, alebo všetkých krajín v Európskej únii. To znamená, ide tu o osoby, ktoré idú bývať do zahraničia, častokrát tam majú zle platené zamestnanie, častokrát pracujú nepravidelne, ale predsa len do istej miery, miery platia poplatky štátu, ktoré by vlastne mali byť zohľadnené potom podľa, podľa tých ustanovení vo svojej vlastnej krajine. Malo by sa teda odzrkadliť na dôchodku. Prav, bohužiaľ, častokrát je tomu tak, že matky, ženy sa stanú matkami, preruší sa ich pracovná činnosť, sú tu teda určité pauzy a nech je tomu teda už akokoľvek, predsa len tieto dôchodky prinášajú so sebou ten problém, že sa tie práva nedajú preniesť z jednej krajiny do druhej. To je problém práve pre ženy, pretože tá vnútorná migrácia v Európskej únii za ostatné desaťročia postihla predovšetkým ženy. A to súvisí teda s tým, že je to téma, ktoré musíme venovať väčšiu pozornosť. My hoci, bohužiaľ, k tejto téme momentálne nemám príležitosť. Keď hovoríme o tých rozdieloch, tak tu máme rozdiel medzi mužmi, ženami, medzi staršími a mladšími, medzi jednotlivými rozdielmi, pokiaľ ide o krajinu pôvodu, aj pokiaľ ide o rozdiely, pokiaľ ide o etnikum, napríklad u nás v Taliansku, máme tú pestrozetnickú, etnickú, pestrejšiu možno ako v iných krajinách, ale predsa len to treba zohľadniť. A v neposlednom rade aj sexuálne aspekt, sexuálny aspekt musí byť zohľadnený, pretože vlastne aj v tomto kontexte sa zvýznamňujú niektoré rozdiely, alebo zo štatistického hľadiska sa tu niektoré veci zhoršujú. To znamená, musí to byť integrálna súčasť všetkých tých štúdií, ktoré sa v tejto oblasti robí. A pokiaľ ide o štatistiky ako také, vždy je tomu teda tak, napríklad v Taliansku sme mali spisovateľa, ktorý sa vždy pýtal, ako sa majú tieto štatistiky čítať a teda tento básnik e, už takýmto spôsobom sa tejto problematike venoval a treba povedať, že štatistiky ako také sa dajú interpretovať viacerými spôsobmi. Máme tu určité východiskové body, ktoré pokazujú na to, že situácia sa zlepšuje, aspoň tak sa to dá zobraziť, zobraziť hoci teda z objektívneho hľadiska situácia sa nezlepší. Pokiaľ ide tu pekingskú platformu, pokiaľ ide o Eh, rodovú rovnosť, to sa musí zobrať do úvahy a Európsky inštitút pre rodovú rovnosť takisto v tejto oblasti poskytuje veľmi dobrú prácu. Ja som na to poukázal a práve preto by sa mala posilniť práve spolupráca medzi Európskou komisiou a týmto inštitútom vo Vilniuse na to, aby sa stanovili nové ukazovatele a aby sa zobrali vážne teda a implementovali tie odporúčania rady. A pokiaľ ide o posilnenie jednotlivých aktérov v Európe, aby sme sa teda venovali tým výzvam, ktoré v rámci tejto platformy boli už identifikované. Čiastkový pracovný úvezok hovorila o tom rakúska poslankyňa. Máme tu aj tzv. mini joby v Nemecku, alebo v všeobecnosti takýto skrátený pracovný čas e, môžem sa k tomu vyjadriť nasledovne. V Taliansku to vnímame ako určitý dopad krízy, respektíve ako určitú možnosť zabrániť nezamestnanosti, hoci sa neberie do úvahy dlhodobý vplyv takéhoto skráteného času zamestnania. To má samozrejme veľký vplyv aj pokiaľ ide o penziu, o dôchodok teda vôbec o to, či človek potom bude mať právo alebo nárok na dôchodok neskôr. Takže to sú komplexné aspekty, ktoré sa musia brať do úvahy a súvisí to samozrejme s tým skráteným pracovným časom, ale nesmieme to opomínať. Ale ja do istej miery zdieľam tie vaše obavy, ktoré ste tu boli nadniesli. A ešte jedna vec, kde neviem, čo by som k tomu vlastne konkrétne mala povedať. Tento fenomén kolonizácii, ako to tu bolo nazvané. Aj pokiaľ ide o tú oblasť feministických diskusí v národohospodárstve, niektoré multinárodné koncerny, hovorím tu predovšetkým o tých, ktoré majú hlavné sídlo v Spojených štátoch amerických, Niektoré sú skutočne to veľmi veľké, obrovské koncerny nadnárodné, ktoré sa venujú predovšetkým špičkovej technológii tieto investovali do rodovej rovnosti, či už je Microsoft, Google alebo iné, Facebook, kde ženy sú vo špičkových pozíciách v týchto firmách a ja teda dúfam, že som v rámci môjho príhovoru teda reagovala na vaše všetky otázky. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Naozaj tu odoznelo veľa otázok a sú to otázky, ktoré v tomto výbore sa objavujú znova a znova a hľadáme alternatívy. Aj keď je to trocha frustrujúce, že sa každý rok vraciame k tým istým témam a zdá sa, že napredujeme veľmi pomaly. Dôležité je, aby sme si boli vedomi všetkých týchto otázok. Je na tom treba pracovať. Chcem poďakovať obom kolegyňam, ktoré sa zúčastnili dnes a predniesli nám svoje príspevky. Pracujú na e, univerzitnej pôde, ale sú aktívne aj v iných sférach. Ako som už povedala, popoludní sa budeme venovať témam, ktoré sú taktiež veľmi dôležité, životne dôležité pre nás. Týka sa to témy, ktorú sme museli odložiť na popoludnie, teda materská dovolenka, ale potom ide aj o účasť žien pri rozhodovaní, ďalej sú tu otázky boja proti e, rodovému násiliu. Žiaľ, v našej krajine, v Španielsku, nastal dramatický nárast o počtu obetí, teda žien, ktoré sa stali obeťami takéhoto rodinného násilia a myslím, že nemôžeme už čakať ani minútu ďalej a musíme začať konať tu na európskej úrovni. Sú to dôležité témy, ktorým sa budeme venovať popoludní a chcem ešte raz poďakovať prednášajúcim za ich účasť, za disponibilitu a záujem zmeniť to, čo často uznávame ako bežnú prax. Ďakujem vám ešte raz a popoludní budeme pokračovať druhou časťou. Ďakujem.